Je, sú 3 hodiny 10 minút, mali by sme začať, takže by som chcel vás všetkých privítať. V každom prípade tých poslancov, ktorí prišli na dnešné zasadnutie výboru AFED včas. Takže bod 1 nášho programu. Sú nejaké pripomienky z vašej strany? Nie sú, takže môžeme takto program schváliť. Žiadne oznámenia z, mož- z mojej strany nie sú, takže môžeme prejsť na bod 3. A to je stručná informácia o misii e, výboru AFET e, do Norska pred dvoma týždňami. Celkovo nás tam bolo 11 z AFETu, e, Dampreda, pán Funzulíka, Nina Gild, Kalkáskia a Chaminárt. Takisto Eh, boli s nami ďalší eh, traja eh, kolegovia, pán Zrenský, pani Gomeš a pán Pajt a potom predseda delegácie pre otázky spolupráce s cudzmi krajinami vrátane Norska, pán Dorman z ECR, takisto, CKR, takisto bol s nami. Takže myslím, že táto misia posilnila ďalšie vzťahy s Norskom, a najmä na politickej úrovni a pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu Konal sa celý rad eh, stretnutí na vysokej úrovni aj s ministrom zahraničia a obrany a riaditeľom spravodajskej služby Norska. Prehlobili sme si eh, poznatky a vymenili informácie o jednotlivých oblastiach a Takisto e, sme si vymenili informácie o leteckej základne v Norsku, o protidrogovom centre v Porto a potom e, sme e, takisto rokovali o najväčšej satelitnej stanici na svete. A okrem toho sme navštívili najsevernejšie položenú univerzitu v Sorbáte. Takže chcem poďakovať e, norskému zastúpeniu tu v Bruseli a norskej vláde, ktorá zorganizovala vynikajúci program spoločne so sekretariatom AFETu. Myslím, že e, mene všetkých môžem povedať, že sme sotva kedy skutočne zažili tak dobre e, pripravenú misiu, ktorá sa teda konala v, v Norsku a dúfam, že raz e, budeme mať možnosť opätovať to, pokiaľ ide o e, túto e, úžasnú norskú pohostinnosť. A Takisto je to ukážka toho, že stojí za to nielen cestovať do hlavného mesta, keď ideme do nejakej krajiny, ale že sa môžeme naučiť o príslušnej krajine oveľa viac, v tomto prípade to bolo o Norsku, e, keď sa presunieme inde, napríklad e, tak ako keď sme navštívili Svolbát e, 27. augusta, tam máme uvedený termín, myslím, že to tak aj necháme a e, chcel by som dať slovo ďalším kolegom, ak sa chcú vyjadriť. A vítam samozrejme zastupcom, zástupcov stáleho zastúpenia Norska. E, pani Anna Gomeš, Ďakujem, pán predseda. Plne súhlasím s tým, že to bola vynikajúca návšteva a chcem poďakovať eh, našim norským hostiteľom. Bolo to skutočne podľa môjho názoru veľmi zaujímavé a eh, prečilo to všetky moje očakávania, najmä vďaka obrovskému potenciálu, ktorý som videla na poli spolupráce medzi Európskou úniou a Norskom. Ja si želám, aby eh, Norsko bolo členom Európskej únie, hoci teda nie je, ale napriek tomu už e, existuje veľmi silná, intenzívna spolupráca. Bolo veľmi zaujímavé vidieť, e, koľko politických predstaviteľov v Norsku napríklad uvažuje o e, Brexite a spôsobujem to možno ešte väčší, väčšie nejasnosti alebo väčší zmetok v hlavách než nám samotným. A Nóri e, sú medzi prvými, ktorí vlastne začali tvrdiť, že je to nakoniec hlúposť Brexit, že to e, znamená e, obrať sa o možnosť spolu vytvárať pravidlá v rámci Európskej únie a Norsko, a hoci nie je členom, veľmi úzko interaguje s Európskou úniou a uvedomujú si, že a keď e, Británia prestane byť e, súčasťou únie, budú musieť zamestnať obrovský počet e, pracov s úniou, tak ako je to teraz v Norsku. No a potom je tu strategické hľadisko, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu. A to bolo dôležité z dvoch dôvodov. Mm, Norsko je priamým susedom Ruska. Má intenzívnu spoluprácu s Ruskom na poli e, rybolovu, výskumu a podobne, ale na druhej strane Norsko veľmi dobre pozná e, takisto veľmi dobre, akého politického partnera má e, vo svojom susedovi. Takže Norsko sa vlastne uberá po takých dvoch líniách. Jednak je členom teda nie je e, členom NATO a e, uvedomuje, e, nie je teda členom NATO a na druhej strane musí viesť intenzívny dialog s Ruskom. No a potom je tu ešte aj otázka e, zmien klímy. A keď sme išli na sever Norska, uvedomili sme si, e, ako sa e, zmena klímy prejavuje, aké hlúposti hovoria tí, ktorí tieto klimatické zmeny popierajú. A v podstate to súvisí aj s bezpečnosťou a obranou, lebo sa tu otvárajú nové cesty do Arktídy. A to by v blízkej budúcnosti mohlo znamenať celý rad víziev nie len teda pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, ale takisto aj o, pokiaľ ide o mnohé ďalšie veci. No a potom je tu takisto problém plastov, ako ovplyvňujú e, celý ten biologický reťazec a ako to všetko možno napríklad nejak kvantifikovať v rámci e, výskumu a takisto bolo veľmi zaujímavé e, oboznámiť sa e, so spoluprácou s Ruskom a nielen s Ruskom, ale aj s Čínou. To bolo pri príležitosti našej návštevy vo Svabate. E, išlo konkrétne o vedecké aspekty, ktoré veľmi zaujímajú Čínu, Rusko a samozrejme mnoho ďalších Išlo o to, ako e, vedecký výskum môže pokryť celý rad e, vecí, napríklad aj v súvislosti s e, topením sa ľadu na polárnom kruhu. To je samozrejme veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Takže je tu dôležitý tento vzťah a dialog s Norskom a medzi Norskom a takými superveľmocami ako je Rusko a Čína v záujme dialógu. A to je ďalší dôvod, prečo treba venovať potrebnú pozornosť v spolupráci s Norskom. Navštívili sme ten výnimočný, to výnimočné satelitné centrum v Svábalte, kde sa preberajú informácie od satelitov a spracúvajú sa pre rôzne e, stanovizne a e, aj e, súkromné spoločnosti z Európy, z Európskej únie. Je to skutočne neuveriteľné a je neuveriteľné, koľko energie do výskumu a vývoja sa tam investovalo spolupracuje, e, je tu spolupráca s ENISou, S, EASou, EMSou a podobne, s týmito európskymi inštitúciami a takisto je tam obrovský potenciál, e, ktorý ide za rámec e, vedy a civilných aplikácií. Ďakujem pani Gomeš za tieto vyjadrenia. Hlasí sa niekto ďalší? Ak nie, tak e, opäť e, na záver chcem povedať, že to bol vynikajúci výlet, e, mal skutočnú pridanú hodnotu. Mali by sme pokračovať čo naj, v čo najúžšej spolupráci s norskými kolegami, jednak z vlády a samozrejme aj z ďalších úrovní. Ja chcem tu privítať aj zástupcov ministerstva zahraničia Norska. A teraz Bod číslo 4, návrh e, stanoviska ohľadom e, realizačného finančného rámca na roky 2021-2027, pozícia parlamentu so zreteľom na dohodu. E, a je to prvá reakcia v podstate na návrh komisie 2. mája Takže tu vychádzame z predchádzajúcich stanovisk, napríklad stanoviska o implementovaní nástrojov externého financovania a aj e, z stanoviska k viacnému finančnému rámcu e, prijatému v, v januári. E, takže pani Maritie z tu dnes nie je, spravodajkynia, takže požiadam niekoho zo skupiny ALDE, aby prečítal vyhlásenie. Je tu niekto? Takže toto je vyhlásenie Maritie. Takže vyhlásenie spravodajkyne e, za stanovisko MFF e, e, AFET pani Marintie Stáke. Je potrebné pozerať sa na rozpočet z hľadiska zahraničnej politiky a architektúra, ktorá je E, zavedená na rozdeľovanie e, prostriedkov musí zodpovedať novým e, cieľom a výzvam. Požiadame väčšiu flexibilnosť, ale komisia neprišla so žiadnymi konkrétnymi návrhmi budúcej štruktúry vedenia, pokiaľ ide o výdavky v oblasti zahraničnej politiky. Parlament by teda nemal vopred zaujímať také stanovisko, ktoré by mohlo podkopať úspech ďalších rokovaní o viacnočnom finančnom rámci. Parlament zohráva e, skutočnú konstruktívnu rolu v oblasti e, transparentnosti. Mechanizmy hodnotenia a monitorovania sú takisto veľmi dôležité e, z hľadiska efektívnosti vynakladania prostriedkov finančnej únie na zahraničnú politiku. Takže pokiaľ ide o nástroje vonkajšieho financovania EÚ, teším sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti na e, tejto oblasti a e, na tomto konkrétnom spise e, v rámci jazyčného finančného rámca a pokiaľ ide o nástroje externého financovania EÚ. Takže toto je vyhlásenie Maritie Šáke a teraz by som dal slovo ďalším poslancom podľa zoznamu rečníkov. Ale na zozname rečníkov nemáme žiadne meno, takže chcem požiadať kolegov, aby sa vyjadrili, ak si to želajú. Pán Panceri, prosím. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, ďakujem aj za mm, prečítanie vyhlásenia pani Šáke. Mám len tri body, na ktoré chcem poukázať. E, v tomto slovnom vyjadrení, pokiaľ ide o potrebu zvýšenia fondov e, pre vonkajšiu činnosť EÚ s cieľom e, posilniť vonkajšiu politiku EÚ, čo je jedna zo základných úloh, tu sa zdá potrebné skutočne vytvoriť potrebné nástroje a zabezpečiť monitorovanie zo strany Európskeho parlamentu. E, pracovná skupina pre finančné nástroje e, nemá mandát pre kontrolu implementácie týchto nástrojov. Po druhé je dôležité, aby bola väčšia flexibilita umožňujúca e, mobilizáciu potrebných zdrojov v nepredvídaných situáciách a pokiaľ ide o zverejnecké fondy, tu by som chcel poukázať na to, že Európsky fond premiér 10,5 miliardy ten je oddelený od všeobecného rozpočtu a e, pani Mogherini ho e, presadila e, minulý jún, má pokrývať najmä bezpečnostné a obranné aktivity a z tohto pohľadu by som odporučil zmeniť názov tohto fondu pretože ide o e, fond na ochranu mieru. Je to dôležitý fond a treba, aby nad ním mal parlament plnú kontrolu. Ďakujem, pán predseda. Grazie, Mr. Panzeri. Ďakujem pekne, pán Panzeri. Chcel by sa vyjadriť ešte niekto ďalší? Pani Lusing. Nech sa páči, máte slovo. Pani Šáke tu nie je, ale ja som sledovala na obrazovke zasadnutie, aby som chcela srdečne poďakovať za jej stanovisko a myslím, že vo veľkej časti ho môžeme podporiť hlavne to, čo hovorí pani Šáke k bodu 2 o zachovaní politiky susedstva a ENI, aj body 3 a 4, by sme radi podporíme, ale cestou pozmeňujúcich návrhov, ktoré podľa nás spomenú nevyhnutnú parlamentnú kontrolu vedú a budú chcieť posilnenie. Posledný bod samozrejme nemôžeme podporiť, pretože pokladáme za nesprávne a nelegitímne financovať zbrojenie z rozpočtu EÚ. Ďakujem pekne, pani Lezing. Chcel by vystúpiť ešte niekto ďalší? Zdá sa, že nie, takže slovo dostane pán Felix Fernández Šor. Viem, že tu ste nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Dovolte mi poďakovať na začiatok tiež, že sme prišli do parlamentu bez kontrol. To sa mi nestalo poprvýkrát, takže ďakujem veľmi pekne. A myslím, že podobne to platí pre personál parlamentu na komisii No a to nám zjednodušuje život, teda výrazne. No a k správe pani Šáke a k tým pripomienkam by som rád samozrejme najskôr eh, privítal komplexný prístup, ale tiež podporu na navýšenie prostriedkov, to je pre tento výbor veľmi dôležité, ako je pre výbor DV. My by sme to chceli samozrejme zachovať. Spoliehame sa na vás. Samozrejme vieme, že v priebehu finančných rokovaní bude veľký tlak na fondy pre vonkajšiu činnosť. Myslím, že toto sú čiastky potrebné na ambiciózny program. A druhá vec, ktorú by som raz zdôraznil, je skutočnosť, že Európsky fond pre rozvoj, takže všetky výdavky pre subsahárskú Afriku, Karibika, Tichomorie, Zárate, to komisia navrhla zaradiť do rozpočtu a to samotné už zvyšuje účasť Európskeho parlamentu v zahraničnej politike ako opatrenia, ktoré boli nedávno prijaté, napríklad Európsko rado tie by nemohli byť prijaté bez toho, aby to nebolo zaradené do rozpočtu so súhlasom parlamentu. No a ďalšia vec, dôležitá je štrukturovaná architektúra, ktorá pomôže politike. A zaistí politický dozor parlamentu na rozhodnutie v zahraničí, komisie, no a nechceme zdôrazniť koľko DG NIR, DG FKO, ďalších, že mám, navrhli sme jeden komplexný návrh, nástroj, to neznamená jedna politika, však to práve naopak znamená, že sa snažíme pomôcť v susedstve v ľudských právach, boli v jednom nástroji združené, aby to pomohlo flexibilite, ktorú súčasťou zahraničnej politiky tiež posilňujeme monitorovací a hodnotiaci rámec a tiež jeho flexibilitu. Samozrejme s ohľadom na to, že flexibilita neuškodí cieľom a špecifikám našej spolupráce v oblasti a podporu ľudských práv. No a to obsahuje návrh správy. No a k ďalším veciam už sa ja nemôžem vyjadrovať. Ďakujem pekne, pán Fernández Šor, z, v mene DigiDevko. Je tu Filiberto Siriani Zabrigonti. Áno, nech sa páči, máte slovo v mene ESVČ. Ďakujem pekne, predseda. Áno, ja by som rád doplnil kolegu z komisie. Takže poprvé, čo sa týka, my vítame návrh stanoviska tohto výboru. Chcel by som sa vyjadriť bodu 3 o cieľov nástroja susedstva a nástroja pre demokraciu a ľudské práva. My si myslíme, že návrhy, ktoré predložila komisia, presne toto navrhujú, v tom zmysle, že tie čiastky pre politiku susedstva, ľudské práva a demokraciu sú zaradené do nástrojov. Čiastky boli tiež navýšené o 24, respektíve 15 No a súčasné modality nástrojov pre demokraciu, ľudské práva a sústvo sú zachované pre susedstvo, modalita na programovanie a prírodelovanie fondov a demokracia a ľudské práva, tak modalita konania tiež s udelením súhlasom vlády a tiež možnosťa financovať neregistrované subjekty ako jednotlivcov v prípade bojovníkov za ľudské práva. Ďalšia vec sa týka správy a vedenia nástrojov a výzva pani Šáke na rozvíjanie modalít na dozor strany Európskeho parlamentu. My si myslíme, že tento globálny nástroj umožní širší politický dialog medzi komisiou a parlamentom a pravdepodobne hľadatie spôsoby rozvoja nových modalít politického dialógu. Ešte dva ďalšie, dve ďalšie pripomienky. Poprvé, keď existuje nejaká obava, že zdroje nástroja, európskeho nástroja pre ľudstvo a rozvoj, pre na bezpečnosť a migráciu by sa mohli odchýliť od cieľov samotného nástroja, by som rád povedal, že nástroj sa bude venovať otázkam súvisiacim s migráciou a bezpečnosťou, čo sa týka ich vzťahov s udržateľným rozvojom a celkovým partnerstvom, pretože ak máme iné nástroje na riešenie bezpečnosti a migračných otázok, máme posledný nástroj pre migráciu, a tiež návrh v vonkajšom sektore na vytvorenie nového európske nástroje premiér. No a v tejto oblasti tomu, čo povedal pán Pancery, by som rád povedal, že podpora kapacít afrických alebo iných partnerov zohrávať mierovú, mierotvornú úlohu v ich regionálnej scéne je cestou podpory mieru a rovnaké platí pre podporu kapacitu týchto partnerov riešiť bezpečnosť komplexným spôsobom. Takže my si myslíme, že toto podporuje mier a nie len bezpečnosť v úzkom slova zmysle. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Zevrigondy. Chcel by ešte niekto vystúpiť? Zdá sa, že nie. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 18. septembra 11.00 o deň neskôr, neskôr, ako sa pôvodne plánovalo a hlasovanie na výbore nás čaká pravdepodobne 8. alebo 9. októbra. Hlasovanie e, v gestorskom výbore pre rozpočet 5. novembra a na 1. novembrovom zasadnutí, plenárnom zasadnutí v Štrasburgu sa bude hlasovať na pléne. Dobre, takže žiadne ďalšie pripomienky. Pani Patricia Flo, Flor už je na ceste, takže druhý bod alebo ďalší bod nemôžeme začať bez toho, aby pani Flor prišla, je na ceste a preto navrhujem, aby sme si dali prestávku, pokiaľ nepríde. Nebude to trvať až tak dlho, takže najlepšie bude, ak tu všetci ostaneme.